zabezpečili lepšiu ochranu pre našich občanov proti budúcim zdravotným rizikám. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A týmto vystúpením eh, pani Damanaky by sme uzatvorili tento bod dnešného programu a ešte by som rád oznámil, že hlasovanie k eh, príslušnému návrhu uznesenia sa eh, bude konať zajtra, takisto o No, takisto na poludne. No a teraz by sme prešli k následovnému bodu. Ide o správu pani Estrela, ktorá sa zameriava na zmierňovanie nerovnosti v oblasti zdravia. A tu by som chcel dať znova pani spravodajkyni 4 minúty na to, aby obhájila svoju správu. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Ďakujem eh, autorom eh, stanoviska vo výbore pre vnútorný trh a mm, ostatných zúčastnených výroboch. To bolo mimoriadne užitočné. Eh, otázka ehm, nerovnosti v oblasti zdravotníctva eh, ehm, nie rovnako v jednotlivých krajinách. Závisí to od hospodárskej situácie. Môže sa to zhoršovať pôsobením pohľavia alebo kultúrnymi zvyklostiami. A nesúvisí to iba s dostupnosťou zdravotníckých služieb, ale aj s podmienkami mm, života, mm, bývaním, e, vzdelaním, e, zamestnaním, ale aj životným štýlom. Je pravda, že sa podarilo dosiahnuť určitý pokrok, i keď stále existujú e, veľký prejavy nerovnováhy v členských štátoch. Napríklad podľa Eurostatu v roku 2007 očakávanie života pri narodení rozdiel medzi členskými štátmi predstavoval 14,5 a 2 desetiny roka u mužov a u žien 8,3 desetiny roka. E, očakovanie života a e, zdravotný stav e, veľmi závisia od chudoby a sociálnych podmienok. A keď E, e, chudoba sa sklbí so starobou, e, postihnutím zdravia, alebo keď človek je členom menšiny, potom zdravotné riziko sa zhoršuje. Takáto nerovnováha sa môže začínať v detstve a môže pokračovať v starobe a posúvať sa z jednej generácie na druhú. A preto je veľmi dôležité, aby sme hľadali riešenie Súčasné súvislosti globálnej krízy ešte viac e, komplikujú situáciu. Je jasné, že táto kríza e, výrazne sa podpísala na kríze zdravotníctva e, v mnohých členských štátoch na strane dopyta a ponuky. Na strane ponuky táto kríza môže viesť ku zniženiu nákladov na verejné zdravotníctvo a zároveň E, e, môže e, zvýšiť aj, alebo zhoršiť príčiny zhoršenia zdraviu. Kríza preukázala, že chamtivosť niekedy nemá žiadne hranice a to ešte viac zvýšuje rozdiely medzi menšinou bohatých a väčšinou chudobných. To znamená, že kríza by mohla byť príležitosťou na to, aby sme bojovali s touto nerovnováhou a to odvážnymi opatreniami zameranými na dosiahnutie spravodlivosti. Ak si zoberieme E, e, ak si nezoberieme ponov učenia a neurobíme základné zmeny, potom iba prispejme ku zhoršeniu nerovnováhy. E, takéto spoločnosti sú nestabilné a niektoré členské štáty do svojich programov hospodárskej obnovy zapracovali opatrenia, ktorými sa snažia znižiť dopady krízy na zdravotníctvo investujú do infraštruktúry, snažia sa optimalizovať e, financovania a restrukturalizovať a reorganizovať systémy zdravotníctva. Je životne dôležité, aby e, e, zmiernenie nerovnosti sa považovalo za prioritu na všetkých úrovniach chudoby. A preto vítam návrh komisie v tomto smere, ale rada by som poukázala na určité prvky svojej správy, najmä tie, ktoré sa snažia eh, bližšie rozanalizovať potreby mm, ľudí žijúcich v podmienkach eh, eh, chudoby, skupín migrantov, znevýhodnených migrantov, ktorých postavenie nie je definované, ľudí so zdravotným postihnutím a chudobných. Chcel by som, aby príslušné opatrenia e, zjemnili dopady krízy na zdravotníctvo prostredníctvom investícií do infraštruktúry. Je životne dôležité, aby sme zabezpečili e, e, dobre životné podmienky pre deti a tehotné ženy. A to by bolo dobré, aby kohezné fondy a štrukturálne fondy vedeli podporiť projekty, ktorí e, e, sa snažia bojovať e, s nerovnosťou v oblasti zdravia. Musíme vytvoriť pre našich občanov spravodlivú budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Estrela. Máme na zozname 9 rečníkov a myslím, že to budeme musieť robiť tak, ako v predchádzajúcej rozprave, teda No, onedlho, alebo teda konkrétne zajtra, eh, bude Medzinárodný deň žien. Máme v podstate v diskusii najmä dámy a preto by sme ich chceli uprednostniť, takže um, poprosím vás, aby ste sa pridržali svojho času a pani Rojtová je prvá. Eh, Ďakujem, veľmi pekne, predsedajúci. My sme sa v minulých rokoch intenzívne zaoberali podporou inovatívnej medicíny. A ja preto vítam správu, ktorá upozorňuje na znevýhodnené skupiny v prístupe k liečbe a najmä k prevencii. Prevenciu ja považujem za kľúčovú. V mnohých bodoch však táto správa zasahuje do subsidiarity členských štátov, a e, tiež odmieta formulácie napríklad teda bodu 25, toto ja odmietam, pretože potrat nesmie byť e, metódou na kontrolu porodnosti a takisto viaceré ďalšie body, okrem iného 25, 26 a 56 sú sporné. Podľa mňa e, priemerná dĺžka života, ktorá vykazuje pomerne veľké rozdiely v rámci Európskej 27, je len čiastočne podmienená kvalitou zdravotníckej starostlivosti a prístupe k nej skôr na ňu vplýva životný, stýl, životný štýl alebo miera rozvoja blahobytu v jednotlivých jednotlivých krajinách, ktorá nie je rovnaká a mali by ju pomôcť vyrovnať aj rozvojové programy financované z fondov Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. E, vážená kolegyňa, teraz dostane slovo pani Tikau. Gracias, señor presidente. Aktuálna kríza ekonomika či finančiára agravát grav sektor... Ďakujem pekne, pán predseda. Súčasná ekonomická finančná kríza veľmi doľahli na zdravotníctvo. Niektoré členské štáty sa rozhodli, že budú zatvárať nemocnice e, v menších mestách, alebo e, ktoré majú e, menší počet pacientov. Chorí na výdeku alebo vo vzdialených oblastiach musia cestovať desiatky kilometrov, aby sa dostali k špecialistovi a preto táto nerovnováha v systéme e, zdravotníctva sa vyskytuje e, aj v samotných členských štátoch a medzi nimi. Škrty e, rozpočtu na programy zdravotníctva ohrozujú prístup k novým efektívnym liečebným metódom dokonca aj znižené dotácií znamená, že niektorí pacienti nebudú schopní si zaplatiť svoje liečenie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 antisociálne politiky, vedie to k veľkým škrtom v oblasti zdravotníctva. To všetko prispieva k tomu, že sa prehlbujú rozdiely v zdravotníctve. Pokiaľ sa zhoršuje prístup k, k zdravotníckým službám, pokiaľ rastú ceny, dokonca aj pre e, chronicky chorých ľudí, pokiaľ e, sa štát e, snaží šetriť na preprave pacientov do nemocníc, ak sa rozširujú vlasti, kde je zlá dostupnosť zdravotníctva, to má negatívne dopady. Napríklad v Portugalsku sú ľudia s nízkymi príjmami, ktorí majú stále horší prístup k zdravotníckým službám. Preto, vážení poslanci, pani komisárka, nestačia slova. Predsedajúci prerušil. Ďakujem pani do pani Záborská. Signora Sinclair. Ach, pardon, ospravedlňujem sa. Pani Sinclair, vy dostanete slovo pred pani Záborskou, ospravedlňujem sa, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Zdravotníctvo by malo byť hlavnou starosťou každého členského štátu a Eh, tento parlament sa síce snaží navrhovať zákony pre celú Európsku úniu, ale neriadi sa týmto svojim vlastným príkladom. Ak ste videli eh, eh, denník London Times, tam sa hovorí o zdravotných výhodách poslancov. Tu kolegyňa predo mňou hovorila o tom, ako krátenie zdravotníckých rozpočtov spôsobuje nerovnosť v poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale poslanci Európskeho parlamentu si priznali 36-percentné zvýšenie dávok na zdravotné mm, na, na, na liečbu, na rôzne zásahy, e, dokonca skrášľovacie kúry. Takže tu, e, ak hovorím o nerovnosti, tak toto skutočne je veľmi dôležité. Ja e, v Spojenom kráľovstve som Zkrátka v Británii je tiež nerovnosť. Ďakujem. Takže teraz pani Záborská. Pán predseda,

Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kolegyňa. Teraz pán Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dnes v Európskej únii je to stále tak, že máme nerovnosť eh, v zdravotníctve a tiež eh, problémy v prístupe k zdravotníckym službám a chýba integrovaný prístup v zdravotníctve. Často e, sú ale príčiny odstraniteľné, spočívajú na diskriminácii a vychádza to z nízkych príjmov. Odstranenie nerovností v zdravotníctve by sa malo stať prioritou pre Európu. Potrebujeme taký prístup, ktorý zohľadní zdravotníctvo vo všetkých politikách. V nasledujúcich mesiacoch bude Európsky parlament hovoriť o prepracovaní smernice o uznávaní e, e, diplomov a tam je potrebné, e, rečník bol prerušený. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Kelly. Uh, Vážený pán predsedajúci, tu je niekoľko aspektov, na ktoré by som sa chcel zamerať. Najlepším spôsobom, ako zrušiť nerovnosť, zmierniť nerovnosť v zdravotníctve, je podporiť zdravie ľudí. A e, viacerí kolegovia, vrátane mňa, e, úspešne e, prešli dvomi parlamentnými volebnými obdobiami, ale my chceme dosiahnuť to, aby do roku 2020 ľudia boli aktívnejšie a zdravšie. Ja sa teším na aktivity komisie v tejto oblasti. A druhý aspekt, a ja som veľmi rád, že to môžem povedať, moja krajina e, zatiaľ nemá alebo teda keď sa tvorila vláda, tak e, jedným zo základných problémov, e, alebo teda zo základných otázok, e, bol rozpočet pre zdravotnícke služby a poistenie. A prístup ke zdravotníctvu musí byť zabezpečený bez ohľadu na, na štatút alebo bohatstvo občanov. Ja si myslím, že ak by toto prešlo, tak by to bolo veľmi úspešné a myslím, že to bude založené na holandskom modeli. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. Teraz ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Teraz dostane slovo pani Kadenbach. Pani komisárka, pán predseda, téma znie odstránenie nerovnosti v zdravotníctve. To je veľmi ambiciozne. V súčasnej situácii mám obavy, že na európskej úrovni prispievame k tomu, aby sa prehlbovali tieto rozdiely v nasledujúcich rokoch. Nejde totiž iba o úpadok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ale ide aj o znižovanie sociálnych štandardov. Musíme si položiť otázku, kde všade sa stiažuje prístup k sociálnym službám, k vzdelávaniu. A tam, kde sa to deje, tam rastie chudoba a vieme, že chudoba vedie k chorobám. A preto apelujem, aby sa konsolidoval európsky, budžet, e, európsky rozpočet a aby sme investície poskytovali nielen do vzdelávania, ale aj do zdravotníctva. Ďakujem, vážená kolegyňa. Teraz dostane slovo pani Antonescu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nerovnosť v oblasti zdravia je jednou z hlavných víziev európskej európskeho systému boja za ľudské práva, rovnosť príležitostí a sociálnu súdržnosť. Zdravotníctvo jednoducho musí byť súčasťou všetkých európskych politik a členské štáty by mali byť podporované v tom, aby princípy e, rovnoceného prístupu k zdravotníctvu zakotvili vo všetkých svojich základných e, politických dokumentoch. E, pre nás je dôležité, aby sme vytvorili vysokú úroveň zdravotnej ochrany pre všetkých občanov a preto je potrebné pracovať s komplexnými indikátormi a štatistikami, ktoré by umožnili národným orgánom dosiahnuť v tejto oblasti pokrok a skvalitňovať svoje zdravotnícke systémy. V rámci našich snách e, na zmiernenie nerovností v zdravotníctve a v prístupe k nemu by sme mali vypracovať aj nejaký systém strategického plánovania presunu pracovníkov, aby e, sme zabezpečili, že je ich vždy dostatok. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz dostane slovo pán Luan, ktorý bude posledným rečníkom. Organizácia mondiála sanatácii estimează că fumatul alkoholul. Vážený pán predsedajúci, VHO, Svetová zdravotnícká organizácia, odhaduje, že fajčenie a alkohol spôsobia 70 všetkých e, prískorých úmrtí e, od dnes do roku 2020. A fakt, že existuje systematická korelácia medzi e, zdravím verejnosti a sociálnym stavom, E, je mm, dôkazom toho, že nemáme rovnaký a rovnocenný prístup k zdravotníckým službám. Nerovnosť e, tohto prístup, v tomto prístupe však nie je výsledkom osobnej voľby, ale e, je to vec nespravodlivého rozdelenia v spoločnosti. Rozpočet, teda rozpočtový výhľad obsahuje zdravotníctvo ako jednu z desiatich hlavných priorít, ale Eh, ak sa pozrieme na stratégiu EU 2020, eh, tam eh, narazíme na stratifikované indikátory, ktoré by mali viesť k likvidácii diskriminácií na báze veku. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsedajúci. Teraz uzavrieme túto rozpravu reakciou, reakciou pani komisárky Damanaky, ktorá by mohla odpovedať na otázky, ktoré odzneli v diskusii a ktoré položila aj pani spravodajkne. Takže pani komisárka, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Komisia ďakuje parlamentu za podporu našich krokov na prekonanie rozdielov v zdravotníctve a ďakujeme za podnety v tejto dôležitej téme. Ďakujem tiež pani spravodajkyni, e, pani Estrela, za vypracovanú správu. Napriek rozdielom medzi krajinami, medzi regiónmi v krajinách, medzi jednotlivými menšinami, E, tieto rozdiely sa dotýkajú všetkých členských štátov a v mnohých členských štátoch sa ešte prehlbujú. Chcela by som byť úprimná v tejto otázke. Teraz vidíme všetky dopady e- ekonomickej krízy a to na zdraví ľudí a sociálnych službách. Vidíme dopady nezamestnosti e, a veľkých deficitov. Je tu riziko, že tieto rozdiely sa budú prehlbovať. Zníženie týchto rozdielov je dôležité pre občanov, ale aj pre e, obnovenie, pre hospodárskú obnovu Európy. Toto je veľká výzva a správa parlamentu správne poukazuje na to, že to vyžaduje e, konkrétne kroky a politiky na európskej úrovni. Vaša správa je dôležitou orientáciou pre budúcnosť zdôrazňujete prevenciu a v zdravotníctve. Zdôrazňujete potrebu pozornosti pre zraniteľné skupiny, tiež využívanie technológií, napríklad telemedicína, na prekonanie týchto rozdielov. Komisia naplno zdieľa vaše obavy. Zobrazujete tiež rodovú nerovnosť ako dôležitý element, ktorý prehlbuje rozdiely v zdravotníctve. Osobne s vami úplne súhlasím. Komisia chce pokračovať vo svojom programe prekonávania týchto rozdielov, tak ako je to načrtnuté v oznámení o solidarity v zdravotníctve. Ide o partnerstvo e, medzi členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi. Aby takéto partnerstvo mohlo fungovať, členské štáty teraz spúšťajú spoločné kroky, ktoré sú financované zdravotníckým programom EÚ. E, ide o posúdenie dopadov, ide o e, regionálne a vedecké siete. Tieto politiky E, sa zameriavajú na verejné zdravotníctvo, ide o oblasť kontroly tabaku, ide o oblasť e, výživy. Naša stratégia ale zahrňa aj oblasti zamestnanosti, sociálnej politiky, plnohospodárstva, výskumu a regionálnej politiky. Áno, potrebujeme jasné kroky a to samozrejme sa neudeje z večera na ráno. Bude to trvať niekoľko rokov, kým uspejeme, ale spoločne môžeme a naozaj musíme urobiť také kroky, ktoré budú znamenať zmenu, aby e, všetci občania mali príležitosť žiť v zdravom prostredí. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Týmto vašim vystúpením by, sa, by sme uzavreli túto rozpravu a hlasovať o príslušnom uznesení sa bude zajtra na obed. Teraz by sme prešli k eh, nasledujúcemu bodu, v ktorom pôjde